programu. To sú otázky na ústne zodpovedanie. Ide o tému rast v EÚ. A najskôr by som dal slovo autorom. Pán Harber dostáva slovo na dve minúty. Nech sa páči pán predseda. Ďakujeme za možnosť predložiť túto otázku. Ja sa teším, že my sme to prevzali ako skupina. My sme boli prvá skupina, ktorú túto otázku predložila. myslím, že z toho je evidentné, že chceme, aby sme mali politiky na rast v EÚ, také nástroje, aby sme vytvárali pracovné miesta v reálnom hospodárstve teraz. Tvorba pracovných miest bez investícií Eh, z verejných financií. Takže, lebo tie sú už veľmi zaťažené, takže prešiel by som za moje dve minúty len tie najdôležitejšie veci. V prvom rade ide o príležitosti, o príležitosti na európskom jednotnom trhu. Ja sa teším, že otázka kolegu Krojcmena, tuším sa venuje tomu istému, čiže vidíme, že sme si tu mnohí zajedno. jedno. Je to najväčšia zatiaľ nevyužitá príležitosť, aby sa naozaj mm, rozvírili vody, pokiaľ ide o pracovné miesta, aby naozaj sa posilní malé a stredné podniky. Sú to práve tieto podniky, ktoré neustále vytvárajú viac e, pracovných miest e, než iné sektory. V službách napríklad e, tam sme dali podnikom nové možnosti informácie pre e, nováčikov napríklad. E, toto musíme využívať, ale kolegyne, kolegovia, väčšina vlád takéto príležitosti nepropaguje, nevyužívajú nástroje, ktoré už máme k dispozícii. A po druhé, digitálny jednotný trh. Ja osobne dostávam každý týždeň správy o tom, že investície do digitálnych infraštruktúr e, sú e, veľmi dôležité pri e, vytváraní pracovných príležitostí. Takže ďakujem Vivian Redding, že zohrala svoju úlohu v čase, keď bola komisárkou pre komunikáciu a telekomunikácie. Využíme to, kolegovia, musíme to využiť, musíme tieto investície posilniť, potrebujeme, aby viac firiem fungovalo online. Toto je rastová oblasť nášho hospodárstva, ktorá podľa štúdií je mm, veľmi potenciálna. My sme najväčším trhom celosvetovo pre elektronický obchod, takže využíme to. Máme možnosti, máme nástroje, takže prečo naše vlády e, s e, podporou komisie nevyužívajú takéto nástroje? Podporme ich v tom, aby sme využívali tieto nové príležitosti a vytvorili nové pracovné miesta. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Harber. Ďalším rečníkom je kolega Tomás Hendel. Nech sa páči. Vážený pán predseda, ďakujem vám pekne. Kolegyne, kolegovia, už dlhé roky sme svedkami neúprostnej politiky úsporných opatrení na chrbtoch ľudí. To sa e, prejavuje už takmer vo všetkých členských štátoch EÚ a padáme do recesie. No a je to spôsobené aj tým, že sa nevnímalo, že sociálne príjmy alebo príjmy e, sú, e, sú dôležitým trhovým e, faktorom, ktoré, ktoré spôsobujú rast. No a teraz rastie presvedčenie, že nielen rast je pomocou, ale že treba trochu zabrzdiť úspornú politiku rast už je len ehm, nie je len nejaký, nejaký prázdny prísľub, ale vyžaduje si konkrétne kroky. Zdá sa, že z minulosti sme sa nepoučili e, v poslednom pracovnom alebo v pracovnom programe pre komisiu na rok 2013 čítam, že Európa má síly, e, ktoré vďaka sociálnemu trhovému hospodárstvu, e, ktoré sa prispôsobuje času, vytvára konkurenčné výhody a ktoré im pomôže dostať sa na špičku novej priemyselnej revolúcie. Kolegyne, kolegovia, e, to neznamená nič iné, len ďalšie odborávanie sociálnych istôt e, v mene vyšších ziskov a ich prerozlutelenie e, rovnakým smerom z dole na hor. Európa potrebuje namiesto toho plán do budúcnosti, ktorý podporí ľudí, ktorí vytvárajú dobrú prácu, prácu, z ktorej sa dá žiť bez strachu z chudoby. No a k tomu patrí aj zmena kurzu smerom k solidarite a potrebujeme ofenzívnu mzdovú politiku spojenú so spravodlivou daňovou politikou, na ktorej sa budú podielať aj tie najbohatšie vrsty z Európy. No a k tomu patrí aj ofenzívna európska priemyselná politika, ktorá vytvára dobré pracovné miesta, napríklad klimatickou ochranou životného prostredia. Nemecký odborový zväz predložil prednedávno veľmi dobrý maršal plán, ktorý komisie prikladám k srdcu a ktorý by si mali prečítať všetci poslanci parlamentu. Dostať sa na špičku priemyselnej revolúcie sa dá len vtedy, keď ľuďom dá lepšiu budúcnosť a nie len, ak naplne vrecká pár ľudí. A preto musíme byť v parlamente v tomto iniciatíve. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Hendel. No a ďalšou rečničkou je pani Ferreira na 3 minúty. Ďakujem pekne, predseda. Keď sa pozriete na hospodárskú situáciu v hospodárskej menovej únii v roku 2013, tak by sme to mali robiť objektívne. Nesmieme do toho vkladať ideológiu. Od roku 2008 sa snažíme vyrovnať sa s krízou a od roku 2010 máme silných politikov. Tzv. rozpočtové konsolidácie, disciplíny a tieto politiky sa veľce, <laughs> veľmi brutálne uplatňujú v všetkých ekonomikách. Výsledky vidíme. No, vidíme, že Grécko sa prepadlo do obrovskej recesie, Portugalsko presne dodržuje odporúčania trojky a keď sa pozrieme, že v roku 2011 mal byť rast 0,7%, avšak namiesto toho prišla recesia, tak ako sme videli už pred dvoma rokmi, tie synchronizované politiky nevytvárajú rozpočtovú konsolidáciu, oni len spúšťajú špirálu, ktorá sa točí či ďalej tým rýchlejšie. Eurozóna mala tento rok narazť o bohužiaľ sa tak nestalo a zažívame prepad o 0,4% mladí a občania Európy očakávajú, že sa niečo stane, avšak oni už neveria, že obete, ktoré prinášajú, majú zmysel a preto treba zmeniť kurz. A dnes všetci uznávame, že k architektúre, architektúre hospodárskej menovej únie chýbajú niektoré prvky. Vieme, ako cestou by sme mali ísť, ale z toho treba vyvodiť aj príslušné dôsledky. Jeden z nich je ten, že recept na rozpočtovú konsolidáciu musí byť zrevidovaný. Musíme predlžiť lehoty na konsolidáciu. Rozpočtová konsolidácia sa musí urobiť, avšak realisticky musí tam byť úroky, ktoré budú čo najviac znížené a nemôže tam byť odmiena pre ľudí, ktorí toto robia. No všetko treba rozumne prispôsobiť. Európska legislatíva to umožňuje. Dnes uznávame, že do reálneho hospodárstva sa nedostáva, dnes nie sú poskytované úvery. Chýba nám priemyslová politika. Treba zrevidovať externú politiku a prispôsobiť ju vývoju vo svete. Musíme to urobiť rozvážne, primeraným spôsobom. No a na záver by som chcela vyzvať všetkých, že sa nesmieme nechať oklamať politikami, ktoré majú za cieľ len obhajovať to, čo sa dialo doteraz. A treba problémy riešiť seriózne, musíme sa zaoberať zamestnanosťou, tým, že ľudia strácajú perspektívu, tým, že sa uplatňujú recepty, ktoré sa uplatňujú Ďakujem pekne. Pani Ferreira, slovo má pán Krojcman. Ďakujem pekne. Ja súhlasím s kolegom Harbrom, máme obrovskú príležitosť a budeme ďalej rozvíjať digitálny vnútorný trh. Treba dať na ňom príležitosť malým stredným podnikom vytvárať pracovné miesta a treba dávať pozor na to, aby sme odburávali dodatočnú byrokraciu, pretože táto má najhorší vplyv na malé stredné podniky. Potrebujeme rast, a Európsky pakt o raste prepojený s Európskou centrálnou bankou a investičnou bankou. To však znamená, že mu, musí mať k dispozícii príslušné prostriedky na no milý kolega Hendel. Nepotrebujeme nejaký triedny boj. My sa musíme snažiť flexibilizovať európsky pracovný trh. Máme obrovskú príležitosť. Nezávislosť mládeže v Španielsku je 50%, v Taliansku 30%, vo Francúzsku 20%, no a v Nemecku potrebujeme nutne pracovné síly. No a ak sa nám podarí zharmonizovať a dopýta ponuku, budeme mať obrovskú príležitosť vytvoriť nové pracovné miesta a ďalšie udržať a znížiť nezamestnanosť v rámci Európy. A to je lepšie ako triedny boj. No a k tomu môžu vynikajúco prispieť, e, prispieť odbory. Potrebujeme investície do infraštruktúrnych projektov. Dôležité sú telekomunikácie za súkrom, súkromné účasti. Tam sa tiež e, veľmi prepočítava, či sa nejaká investícia vyplatí. No a preto je dôležité, aby Európska investičná banka dostala dostatočný počet prostriedkov Európsky pakt ra- rastu bude mať vtedy šancu, keď odstraníme negatívne veci z vnútorného trhu. A ešte raz sa vrátim k slovám Malcolma Harbra. Vo výbore pre vnútorný trh a stále budujeme ďalej vnútorný trh, pretože on ponúka obrovské príležitosti generovať nový rast a dôležité je, že vytvára nové pracovné miesta pre občanov Európy. Ďakujem pekne. Pán äh, Kreutzmann, je tu na vás otázka. Súhlasíte? Pán Hendel. Pán Hendel, nech sa páči. Vážený pán kolega, neviem, čo myslíte tým triedným bojom vo vzťahu na moju osobu, keď si myslíte, že ten boj to je e, to, že bude stále rásť bohatstvo, ale klesať platy, tak potom máte pravdu. Pán Hendel, toto nemá zmysel. Rast pracovné e, miesta e, závisia od hospodárskeho rastu, keď budú konkurencieschopné výrobky na trhu, iba tak e, budú vznikať E, pracovné miesta v malých a stredných podnikoch. Ak by každý malý a stredný podnik vytvoril jedno pracovné miesto, tak by sme odstránili nezamestnanosť. Tak to je e, v Európskom parlamente by sme sa taktiež mali pozerať e, na problémy, naozaj spolupracovať a nie iba prázdne reči. Možno to pekne znie, ale nič to nerieši. Pani Redingova teraz za komisiu. Vážený pán predseda, komisia prišla s komplexnou stratégiou pre rast v Európe. Je to stratégia EU 2020, ak si spomínate. A taktiež sme prišli s mnohými iniciatívami na podporu rastu a pracovných miest tak e, stredno, e, krátko ako strednodobo a to pri e, rozpočtovej disciplíne, ale teraz sa treba predovšetkým zamerať na uplatňovanie tejto európskej stratégie rastu a sú tu všetky prvky. Je naozaj dobre začať realizovať všetky opatrenia. Jednotný trh, e, akty o jednotnom trhu raz 1 a 2. Tým sa uvoľní potenciál a potom sú tu aj priority e, výročného prieskumu rastu 2013. Vieme, že tieto opatrenia sú špecifickými opatreniami a vieme, že e, spoločenská spravodlivosť si vyžaduje odstránenie štrukturálnych problémov, stabilizácia eurozóny, to je asi tá e, najpalčivejšia otázka, potom prijatie všetkých opatrení na zaručenie dôvery, dôvery v európske hospodárstvo, pretože bez dôvery nebude, nebudú investície a bez investícií e, nebude možné mať rast. A rast je odpoveďou na súčasné európske problémy pre nás všetkých je dôležité pozrieť sa na príčiny. Musíme naďalej odhodlane reagovať e, v oblasti zodpovednosti a solidarity. Musíme vytvoriť podmienky pre udržateľný rast a pracovné miesta. Preto e, komisia v tom výročnom prieskume rastu na rok 2013 zdôrazňuje nasledujúcich 5 priorit. Poprvé, diferencovaná fiskálna konsolidácia, po druhé obnovenie ehm, dobrého fungovania hospodárstva, po tretie podporovať rast a konkurencieschopnosť teraz a zajtra a po štvrté boj proti nezamestnanosti a e, sociálnym dopadom krízy a po piaté modernizácia verejnej administratívy Dá sa viac spraviť v tejto poslednej oblasti, napríklad pri verejnom obstarávaní, eh, digitalizácii eh, verejnej správy, zlepšovanie kvality a nezávislosti eh, súdnictva, aby súdnictvo naozaj prispievalo k dôvere a rastu. Toto sú štruktúrálne priority a určite to bude istý čas trvať predtým, ako budeme môcť ťažiť z dosiahnutia týchto cieľov. Potrebujeme nielen stredno a dlhodobé ciele, ale aj krátkodobé iniciatívy na doplnenie týchto iniciatív eh, hlavne investíciami a eh, tu zohráva úlohu európsky rozpočet. Európsky rozpočet je eh, zásadným nástrojom investícií v celej Európe. A nemôžeme hovoriť o raste bez toho, aby sme uznali význam zacielených investícií. Európsky rozpočet na európskej úrovni je najdôležitejším nástrojom, e, pokiaľ ide o tieto zacielené investície. Ak chceme naozaj zaručiť rast v celej EÚ, tak potrebujeme rozpočet, ktorý nám umožní investovať v celej Európe. A to vytvorí predpoklad pre hospodársky rast a preto sa potrebujeme súrne dohodnúť na viacročnom finančnom rámci, a mohli by sme tak naozaj využiť všetky európske páky na dosiahnutie rastu. Naviac e, pracovný program komisie na rok 2013 e, hovorí o kľúčových iniciatívach rastu a prichádza taktiež s novými návrhmi. Komisia naďalej bude konštruktívne spolupracovať s Európskym parlamentom a radou, aby tieto naše návrhy boli schválené. A myslím, že je to naozaj priorita Komisia taktiež e, sa vyjadrila k tým fiskálnym multiplikátorom. E, hovorí sa o tom, že je dôležité, aby tie fiskálne konsolidačné opatrenia boli inteligentné, hlavne v prípade tých krajín, ktoré nemajú prístup k finančným trhom. Tu e, vlastne nie je žiadna iná alternatíva odložiť konsolidáciu v ich prípade neprichádza do úvahy a tie krajiny, ktoré majú väčší fiskálny manevrovací priestor, e, automatický stabilizátor môže zohrať úlohu a e, rast e, rast, pakt rastu a stability to umožňuje. Keď sa pozrieme na prebytky bežných účtov, tak tu komisia uskutočňuje horizontálnu analýzu politík očakávame výsledky v prvom pol roku roku 2013 a podporíme aj odporúčania Európskeho semestra. A ešte chcem hovoriť o e, kapitálovom navýšení Európskej investičnej banky. E, Rada guvernérov e, sa má formálne vyjadriť k tým 140 miliardám eur naviac, a taktiež e, to, čo sa navrhuje na nadchádzajúce tri roky, to by e, malo taktiež zvýšiť e, požičiavaciu kapacitu tejto investičnej banky. My máme kapacity v EÚ, máme menu, chceme prehlbiť náš jednotný trh, ale okrem hospodárstva máme politický, sociálny cieľ a tu prichádzajú na scénu naši občania dnes e, zasadne Európska rada a bude sa hovoriť o prehlbenejšej e, ekonomickej a menovej únii a preto komisia vyzýva lídrov, aby e, počúvali Európsky parlament priamo zvolených zástupcov európskych občanov, aby sme spoločne mohli ďalej budovať Európu, Európu, ktorá bude solidná, solidárna a ktorá bude vytvárať pracovné miesta. Ďakujem pekne, pani podpredsednička. Teraz prejdeme k rečníkom v mene politických skupín. Ako prvý pán Šváb na dve minúty. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážená pani podpredsednička komisie, kolegyne, kolegovia, diskusia o raste v Európe e, oveľa viac súvisí s tým, čo práve povedala pani Redingová ako s tým, čo tu odznelo v úvode rozpravy Európa a rást. Eh, nož, myslím, že Európa trpí kvôli tomu, že eh, nie sme schopní uplatňovať opatrenia, ktoré už máme. A tak ako povedala pani Redingová, eh, nechybajú nám nariadenia smernice. Podľa mňa pán, pani predsedni, pán predseda rast je možný iba ak budeme mať e, akýsi poriadok v celej EÚ, ktorý zaručí skutočne dobré fungovanie krajiny ako Grécko alebo Portugalsko by som zareagovala na to, čo povedala kolegyňa Ferreira, e, začali s reformami, ktoré e, sú naozaj špičkové. OECD nedávno povedalo, že Portugalsko a Grécko sú naozaj prvými reformnými krajinami. A preto vidíme, že teda napriek tomu vidíme, že e, narast to nestačí. E, to, čo e, je v legislatíve, sa musí v konečnom dôsledku naozaj aj uplatňovať. A to povedala aj pani Redingová, preto potrebujeme dobre fungujúce verejné správy a taktiež lepšiu kontrolu E, tzv. E, správy vnútorného trhu. E, pravidla nie sú, na, teda sú na nič, ak dobre nefungujú. Rast bude iba vtedy možný, ak ľudia opäť budú mať dôveru v hospodársky rozvoj, ak si budú istí, že naše opatrenia celoeurópske, že naozaj sú správne nasmerované a preto podľa mňa je trošku dobrovoľ, do, dobrodružné, keď sa hovorí, že by sme mali zmeniť smer, no to nie je správne. My musíme udržať kurz a presvedčiť ľudí o tom, že reformy, s ktorými sme začali, sa uberajú správnym smerom a keď ich dovedeme do konca, tak celá Európa bude konkurencieschopnejšia ako predtým. Ďakujem predtým, e, eh, pekne. Ďakujeme pekne, pán Šváb. Pani Ferreira. Chcete položiť e, otázku v rámci modrej karty? Áno? No dobre, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán Šváb. Chcel by som sa spýtať, uznávate, že nemecké prebytky sú tiež výsledkom skutočnosti, že vaša mena sa nemôže revalvovať, pretože je prepojená na krajiny, ktoré sú slabšie. Uznávate, že Vlastne to, čo sa deje v Nemecku, je dôsledkom toho, že Nemecko poskytuje úvery krajinám na periférii eurozóny. Ďakujem. Ďakujem pekne za túto otázku. Ja som nikdy nespochybňoval a myslím, že nikto v Nemecku to neurobí, že spoločný trh v Európe bol aj pre Nemecko a je pre Nemecko veľmi pozitívny a preto sme ochotní byť solidárni. Myslím, že prvým krokom e, sú reformy a ďalšie kroky musia e, sledovať. My sme za jednotnú solidárnu Európu, ale nemôžeme začať tým, že opatrenia, s ktorými sme začali, teraz budeme rušiť. My musíme presvedčať všetkých v Európe o tom, že tá cesta, na ktorú sme sa vydali, je správna a keď to urobíme, tak výsledkom bude vyššia solidarita. Ďakujem pekne, pán Šváb. No a teraz v mene politickej skupiny SAD pán Serkas na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani komisárka Redinková, vy ste hovorili o Európe, ktorá vytvára pracovné miesta, avšak problém je, že v Európe sa zrušilo za posledný rok. Ďalších, ďalšie 2 milióny miest k tomu e, sa pridávajú ďalší dlhodobo nezamestnaní, mládež, nezamestnaní. Je to štruktúrálny chronický problém. No a k tomu sa pridáva ešte jedna vec. Vy hovoríte, že treba pokračovať e, s týmito opatreniami, ale dokedy až, dokedy to bude trvať, pani komisárka, e, dokedy to bude ešte trvať. Južné, dokedy no necháme tieto krajiny a budeme ich zaťažovať prísnymi úspornými opatreniami, ako dlho ešte budeme ešte zhromažďovať takéto tragické údaje. Koľko to bude ešte pokračovať? Je to proti, neustále to naráža na múr radia Komisia. komisie. Recesia sa neustále prehlbuje. Vy ste hovorili o európskom rozpočte. Ako ho môžeme obhávať, keď nie sú investície, menej peniazy ako doteraz? Ako môžeme dôverovať o politike, ktorá nás len čoraz viac privádza do biedy. Súhlasím s pani Ferrero, je to problém dopytu a nie ponuky. To musíte povedať. Ak budeme ešte viacej škrtať v Španielsku, tak sa tým ešte zmenší dopyt a bieda ľudí. Preukážte flexibilitu, pani komisárka. Pozrite sa na konkrétne čísla. Ďakujem pekne, pán Cerkas. A ako ďalším rečníkom dostáva slovo kolega Manders v mene Alde na 1,5 minúty. Nech sa páči. Dank u wel, voorzitter. Ďakujem pekne, predseda. Vážená pani komisárka, hovoríme o raste v Európe, je to také čarovné slovičko, potrebujeme viac dobrých pracovných miest, ale súvisí to tiež s dôverou spotrebiteľov a podnikov v schopnosti trhu. Štát našťastne nie je podnikateľ, avšak musíme vytvárať pracovné podmienky preto, aby všetci mohli vykonávať svoju činnosť a žiť. Štát musí vytvoriť pracovné podmienky a ukazuje sa, že Európska legislatíva je prekážkou a v praxi sa to neustále konštituje a sú smernice, ktoré sa vo všetkých krajinách príjmajú inak. No a ja už dlhé roky som za to, že sa musíme sústrediť na nariadenia, ktoré fungujú všade rovnako a keď chceme ísť cestou smernice, tak treba zoštátniť a členským štátom nechať voľnú ruku. No už v európskej legislatíve potrebujeme niečo, že funguje pre všetkých rovnako. Potrebujeme hospodárske výhody a nie stimuly, pretože tie sú ako tabletky na spanie. Podniky potom v oblasti inovácií nič nerobia musíme podporovať inovácie a renovácie. Ďakujem pekne. A ďakujem pekne, pán Manders. No a teraz sa v mene EFD dostáva slovo pán Paxas na jednu minútu. Ďakujem pekne, predseda. Pravda je, že úsporné opatrenia ohrozujú hospodárstvo. Dôležité je, aby ľudia mohli eh, zarábať toľko, aby si mohli niečo ušetriť. No a my skutočne pretekáme s časom a požičiavame si, aby sme o pár percent navýšili HDP, ale stále padáme dolu. No a požičiavame si ďalej, aby sme eh, si mohli aby sme ďalej prežili. Nož e, úsporné opatrenia nič nepriniesli. Čo sa dá robiť? Myslím, že sú tri možnosti. Potrebujeme a podporiť výrobu a podporiť dopyt, potrebujeme ďalej šetriť, však e, nie na chrbte obyvateľov. A ďalej potrebujeme efektívnejšie investovať. Ďakujem pekne, pán Paxas. A ďalším rečníkom v mene GUE, pán Chuntis, na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia. Teraz musíme hovoriť v Európe o raste. O toho sa týkali predsa otázky rast ako protiklad recesie. Má, je, má to obrovské rozmery. Od druhej svetovej vojny to nebolo horšie. Tie obrázky, ktoré vidíme z niektorých krajín z juhu, je tam vysoká pracovná e, nezamestnanosť, e, rodiny prichádzajú o domovy. Poznáte tie obrázky. Všetci hovoria len o raste, ale politika, ktorá sa to uplatňuje, kríza sa interpretuje rôzne. Máme krízu liberálnych modelov, naša politika neúčinná a čo ste nám to vypovedali o dobrých úmysloch ako politika rastu pre komisiu, to sú len prázdne slova. To tiež nie je účinné. Grécko je takým pokusným králikom eh, pre túto politiku, a už našli východisko z krízy. Takže eh, situácia sa ešte zhoršila. Chcel by som ktoré poznáte, aká je situácia, čísla poznáte. Pani komisárka, vypočujte si teraz tú rozporuplnosť, ktorá existuje, politiky, ktorá existuje na podporu rastu. Poprvé, pod viacročnom finančnom rámci pre Grécko, Grécko teraz myslím, je krajina, kde, 20, kde sme zaznamenali 25% nárast 26-percentná nezamestnanosť. Veľmi sa šetrí. No, odôvodňuje sa to slovami, že nie, dá sa postupovať inak, ale možno aj pravidlá mohli byť iné. Ako sa dá rátať s rastom, keď sa takto postupuje? Ďalej kolega hovoril o reformách eh, v krajinách Južnej Európy. Čo ty myslí? Politika obnovy a konkurencieschopnosti sa týka priamo rastu. Je to konkrétny prípad. V Grécku je to tak, že napriek kráteniu miest ľudia utekajú, pretože s tým zvyšuje veľmi riziko. Teda treba postupovať inak, tak ako postupujeme teraz. Nepriniesie to žiadny rast. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz eh, ďalší individuálni rečníci, ako prvý pán Ranžel. Nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani podpredsedníčka komisie. V prvom rade by som rád uvítal prebiehajúce úsilie, pokiaľ ide o slova aj činy zo strany komisie v súvislosti so stratégiou EÚ pre rast. Vy ste sa stále snažili o to, aby vo vašich e, opatreniach e, bol rast prioritou. To vidíme, že vaše opatrenia sú zamerané na rast. Ale táto stratégia sa týka celej EU roku 2020. Ale momentálne krajiny, niektoré sú vo veľmi zložitej situácie, E, v zložitej situácii z hľadiska ekonomického, pretože ich ekonomiky zdravé nie sú. Áno, samozrejme, že sa musia snažiť, že musia vyvíjať úsilie na nápravu, ale tieto krajiny potrebujú pomoc pre rast. Potrebujeme celostnú európsku stratégiu, to áno, ale musíme sa zamerať na jednotlivé krajiny, musíme poskytnúť pomoc tým krajinám, ktoré ju najviac potrebujú, aby e, sa ich hospodárstvo znova postavilo na nohy. Takže potrebujeme, ešte zopakujem, všeobecnú stratégiu, ale musíme zohľadňovať osobitné potreby v Španielsku, Slovensku, v Cypre, e, v Taliansku, v Grécku, Španielsku, Portugalsku. Takže to sú krajiny, ktoré si vyžadujú väčšiu mieru pozornosti, tak aby sme im pomohli rásť. Teda musia ozdraviť svoje hospodárstvo a musia znova nastúpiť cestu rádu, rastu. Pardon. No a potom ešte Európska investičná banka, tá zohráva dôležitú úlohu v tejto súvislosti. A potom ešte projektové dlhopisy. Tie by mali byť prioritou pre tieto krajiny, ktoré sú najviac postihnuté krízou. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Ranžel. A teraz dostáva slovo kolega Huangok. Nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Radin, kolegyne, kolegovia, komisár Oli Rehn sa v médiách vyjadril, že rozpočtová konsolidácia má pozitívne dopady. Táto téza sa mm, nám však nezdá pravdivá, pretože sa to uplatňuje v členských štátoch e, síce veľmi rigorózne, ale e, ciele rastú a znižovanie deficitu zatiaľ nedosahujú. Tak Grécko znižilo svoje výdavky a svoje mzdy. Malo by byť už nekonkurencieschopnejšou ekonomikou na celosvetovo, ale je to naozaj uh, najhoršie, um, najhoršie obstávajúca krajina v EÚ. Takže vidíme, že eh, recesívne dopady eh, politík konsolidácie boli značne podhodnotené a tie multiplikátory, keby sme vedeli, eh, že budú vo výške 1,5, teda zníženie o 10 miliárd, spôsobuje zníženie HDP o 15 miliárd. A pokiaľ ide o dôveru v rozpočtovú konsolidáciu zatiaľ nenastala. Pani podpredsednička, smerovanie pardon, DG ECFIN, vidíme, e, že e, tam tá um, ekonomika podľa Ricarda nefunguje. Um, vidíme, že um, rasty Eh, zamestnanosti, investícií zatiaľ nenastávajú. Konsolidácia s znižovaním eh, zdaňovania zatiaľ nespôsobuje rast, naopak znižuje iba príjmy štátneho rozpočtu a nedali sa znižovať deficity štátneho rozpočtu. DG Enfin by si mala uvedomiť, že model, eh, Rikardovský model, ktorý používa, nepočíta Eh, so správnymi východiskami, eh, že by ignorovali eh, vedecké poznatky, alebo je to iba ideologický prístup, konzervatívny prístup, teda že komisia nechce redigovať svoje hypotézy, zmeniť, ako to robí Mezanimenový fond. Nemali by sme poukázať na to, že naše politické výbery nie sú neutrálne. Nemali by sme náhodou prehodnotiť našu politiku a zmeniť ju. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz dáva slovo pani Hirš na minútu a 30 sekúnd. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, vážená pani komisárka. Ja pôsobím vo, vo výbore pre zamestnanosť. A mm, pre nás v tomto výbore je rast centrálnou témou. Sociálna politika pozostáva z podpory občanov e, v snahách e, vytvárať pracovné miesta pre všetkých. O toto nám ide. A pracovné miesta vytvárajú podniky a hlavne malé a stredné podniky. Sociálne programy sú potrebné a dôležité, ale môžu to byť len dočasné riešenia, preto by sme sa mali zamerať inde na vytvorenie rámcových podmienok pre malé a stredné podniky. Legislatíva, ktorú už máme, sa musí implementovať, pretože hlavne pre malé a stredné podniky je to veľkou prekážkou, keď sa za každý musia pasovať s novými úpravami, s novými normami v členských štátoch. Toto brzdí rozvoj malých a stredných podnikov. Čiže naozaj cieľenie sa zamerať na to, aby sa existujúca legislatíva v plnej miere uplatňovala, aby sa posilnil vnútorný trh a takto sa prispelo k rastu. Napríklad v mediálnej oblasti je potenciál nevyčerpaný a tam je potenciál aj tvorby naozaj kvalitných pracovných miest. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani Hirš. A teraz dostáva slovo pán Šimanský. Nech sa páči. Minútu máte. Vážený pán predseda, Budúcnosť je v práci. Politiky v EÚ však spôsobujú nezamestnanosť, hlavne nezamestnanosť mladých. 23 je miera nezamestnanosti. No a pokiaľ hospodársky raz nesmieme zabúdať presne na túto skupinu obyvateľstva. Ich zapojenie má obrovský význam pre rast. V prípade nižšieho rastu máme nižšie možnosti uplatnenia sa na trhu práce. To znamená, že aj mladí absolventi sú často nezamestnaní. Na druhej strane je tu mnoho mladých, ktorí nemajú zodpovedajúcu kvalifikáciu alebo nemajú dostatočnú kvalifikáciu a členské štáty preto nie sú ochotné investovať do vzdelávania. Toto sú dopady úspor, politik úspor a mm, ešte sa vyostria ak naše cieľe nebudú dostatočne ambiciozne. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán Šimanský. A teraz dostáva slovo pani Žuber. Máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám pocit, že sa snažíme presvedčiť, že tu existuje nejaké čarovné riešenie, rozpočtové škrty bez dopadu na rast, veď nemôžeme očakávať, že takéto niečo sa stane. To sú veci, ktoré si odporujú. Ekonómovia opakujú, áno, podporujte rast e, verejnými investíciami, no ale v realite vidíme čoraz dramatickejšie, že európske rodiny trpia napríklad Portugalsko, znižovanie dotácií, e, sociálneho systému zabezpečenia tak to ďalej nejde, pretože sociálna spravodlivosť je základom každého hospodárstva. Keď sme vstúpili do EÚ, mali sme asi 10-percentný rast. Ale malé a stredné podniky pozanikali a dochádzalo k prepušťaniu, takže treba s tým niečo urobiť. Musíme e, sa spriemyselniť, musíme mať strategické plány produkcie, ktoré pomôžu reálnemu hospodárstvu vytvárať reálne pracovné miesta, aby zamestnanci dostávali dostatočné platy, aby eh, mali zabezpečenú udržateľnú prácu. Takže nepoužívajme prosím staré rieky na nové e, choroby. Zmeňme prosím našu logiku. Ďakujem pekne a teraz dostáva slovo pani Kráca. Máte dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pani podpredsednička komisie, kolegyne, kolegovia. Dúfam, že to, o čom tu dnes hovoríme a to, čo tu dnes e, vypovieme, že to bude inšpiráciou nielen pre komisiu, ale aj pre radu, pretože o chvíľu dôjde k zasadnutiu rady v Bruseli. Čiže ten rast. To nemá rada na programe, ale prosím, nezabudajme na to, že to je ten veľký pacient, že ten rast je obrazne povedané chorí. A naša budúcnosť EÚ je v hre. Práve rast je to opakou, ktorá nás môže pohnúť vpred, rozbehnúť naše hospodárstva, obnoviť naše spoločnosti, pretože spoločnosť trpí, trpí dôvera v EÚ, hlavne v krajinách, kde je situácia najhoršia napríklad moja krajina v recesii s úsporami, my strácame dôveru v EÚ a dôveru v budúcnosť a tie perspektívy nie sú veľmi pozitívne pre budúci rok, pre EÚ a osobitne pre eurozónu. EÚ je samozrejme aj naďalej dôležitým obchodným partnerom, najdôležitejším celosvetovo, ale ten vývoj nie je pozitívny. Rok 2030 zrejme bude tým, kedy sa Čína stane najväčšou hospodárskou veľmocou a to nie je už až tak ďaleko. Dobre, kým sa tam dopracujeme, tak sa bude na svete mm, meniť e, veľa vecí, veľa vecí sa až dovtedy zmení. Musíme si uvedomiť, že EÚ sa nepodarilo dopracovať k rovnováhe. Rovnováhe medzi ozdravením rozpočtu a hospodárskym rastom a sociálnou súdržnosťou. A teraz je naozaj na čase pri stanovovaní priorít do budúceho roka ako môžeme tie priority korigovať, ako môžeme efektívne zasiahnuť. Nemôžeme pripustiť takúto marginalizáciu v radoch krajín EÚ, lebo všetci sa snažia dospieť k rastu. Čiže nejaké vylúčovanie, pokiaľ ide o prístup k hotovosti, pokiaľ ide o životaschopný trh práce, zamestnanosť. Toto všetko sú aspekty, ktoré samozrejme podkopávajú snahy tých krajín, ktoré trpia recesiou. Potrebujeme rast, potrebujeme oživenie, to je dôležité. Bez konvergencie a kohezie naše celé nedosiahneme. Ďakujeme pekne, pani Kráca. Pani Kráca, máme tu od pána Rubiga pre vás modrú kartu. Reš, akceptujete tú kartičku? Pán Rubik, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená kolegyňa Kráca v Bruseli zasadá e, Rada EÚ, ide aj o stratégiu EÚ 2020, rast, e, zamestnanosť a súvisiaci pakt. To je hlavná výzva. Myslíte si, že program Horizont 2020 a financovanie malých a stredných podnikov, že to e, posilní pozíciu mladých žien, hlavne s imigrátským pozadím, bude možné odzrkadliť toto úsilie aj v rozpočte? Ďakujem pekne za túto otázku. Je to veľmi dôležitá otázka. Chcem povedať, že ja úplne súhlasím s vami, vážený kolega, teda, že malé a stredné podniky naozaj musia mať najvhodnejšie podmienky, najlepšie prostredie na európskej národnej úrovni. Keď som hovorila o prístupe a o ťažkostiach v oblasti prístupu, keď som hovorila o nespravodlivom rozdelení v EÚ, tak presne o tom som hovorila, teda, že to e, nie je v prospech malých a stredných podnikov. Malé a stredné podniky sú ťahuňom nášho hospodárstva. Potrebujeme ich na to, aby sme mohli nakopnúť rast. Teraz pán Domeničí na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolega Gok už pripomenul, že útorok v novinách Financial Times bol článok, ktorý podľa mňa je naozaj prejavom intelektuálneho eh, jezuitizmu. Eh, autorom bol eh, pán Oli Ren za komisiu Hovorilo sa o tom, že krajina by mohla mať viac času na zmiernenie svojho priveľkého deficitu, alebo aj to, že musíme zohľadniť verejné investície pri analýze národných investičných programov a taktiež to, že musíme obozretne ďalej konsolidovať rozpočty. E, keď si to prečítate, tak si hovoríte, že veľmi dobre, Eh, asi sa pomaly, ale iste uberáme správnym smerom, aj keď sú tu možno ešte stále pochybnosti o tej politike eh, rozpočtovej disciplíny. Ale eh, mohlo to vyvolať aj očakávania niektorých, ktorí nakoniec boli sklamaní výsledkom. A pán Oli Ren, ešte povedal, že musíme pokračovať e, týmto smerom. E, nehovoril nič o eventuálnej zmene alebo náprave. Preto hovorím o tom jezuitizme. E, to je niečo, čo poznáme už z 18. storočia. Jezuiti vždy boli proti aj tí dnes, ktorí sú za disciplínu, tak sa boja, že by možno pán Oli Rehn e, sa podpísal pod laxizmus niektorých krajín. Ale e, mala by tu byť aj tretia cesta, boj proti e, nezamestnanosti, podpora investícií, zdôraznenie sociálneho rozmeru. Ja myslím, že musíme byť realistickí, čo sa týka politík na zmierňovanie deficitov. Ďakujem pekne, pán Domeniči. Teraz pán Aylward na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som rád, že my máme možnosť hovoriť o e, e rozmere politiky pre konkurencieschopnosť, ale e, musí to ísť e, ruka v ruke s bojom proti nezamestnanosti v celej EÚ v roku 2011. Nezamestnanosť mladých v EÚ bola 22 e, dve krajiny dokonca dosiali 40 a viac, väčšina krajín e, presiahla 25 mieru e, nezamestnosti mladých. 7,5 milióna ľudí, teda mladých ľudí v Európe je bez práce títo mm, ľudia nikdy nebudú môcť dobehnúť to omeškanie, ktoré kvôli nezamestnosti vznikne. Niektorí ekonómovia už hovoria o stratenej generácii. Aby bol skutočný európsky rast, je dôležité e, konať na všetkých úrovniach a bojovať proti tomuto hospodárskemu sociálnemu e, problému predtým, ako dôsledky budú nezvratné a e, vznikne akýsi, akýsi začarovaný kruh. Treba teda e, prispievať k ekonomike, ceniť si prácu a potrebujeme aj politických ekonomických lídrov. Komisia môže e, niečo zmeniť pre túto generáciu, ale treba, aby sa angažovali, angažovali aj e, lídry členských krajín. Potrebujeme sa zamerať na mladých v našich programoch, ale dosahovať aj skutočné výsledky, nielen hovoriť. Ďakujem pekne, pán Aylward. Teraz na minútu pani Anderson. Nech sa páči. Životné podmienky sa zhoršujú ekonomika spomaluje tu veľký bankový dlh a taktiež e, e, ten tlak na daňovníkov e, znevýhodňuje mnohé krajiny. Dlhodobá rozpočtová disciplína nerieši problém ani krízu, ale dokonca situáciu zhoršuje. Tie banky, ktoré majú veľa hotovosti, by mohli naozaj požičiavať v záujme rastu vytvárať e, pracovné miesta a prispieť tak e, k obnove. E, prekážkou nie je nedostatočná rozpočtová disciplína. Toto nerieši krízu ani masovú nezamestnanosť. Potrebujeme skutočné zásadné investície do pracovných miest, iba tak sa vrátime k rastu a znížime verejné deficity na udržateľnú úroveň. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz na minútu a pol pani Ulfskok. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. My vieme veľmi, veľmi dobre, ako vznikla kríza. To začalo e, neregulovaným finančným trhom v USA, to sa potom rozšírilo k nám e, E, nemáme dobre fungujúci pakt stability. No a to bol e, faktor, ktorý prispel ku kríze a za ktorý si môžeme sami e, aké sú východiska a, a tu treba ale podporovať členské krajiny v tomto úsilí. Musíme sa pozrieť na to, že sú mnohé zdroje v hospodárstve, ktoré sa dajú využiť na dlhodobé investície napríklad do e, životného prostredia a e, klíma, klímy, pardon, e, to môže priniesť rast, to je dlhodobá stratégia, ktorá by mohla zabraniť tomu, aby sme boli svetkami ďalších kríz. A nejde iba o otázky súvisiace s klímou a životným prostredím, ale aj so sociálnymi otázkami. Máme napríklad práva zamestnancov, ktoré sú teraz veľmi oslabené. My už teraz nemôžeme konkurovať Číne a zvyšku sveta, pokiaľ ide o platy zamestnancov. To už takto ďalej nejde. Musíme ľuďom vrátiť e, dôstojnosť e, a na rast v EU potrebujeme kvalifikované pracovné sily, ktoré budú mať zaručené aj e, silné práva. Ďakujem pekne. No, ďakujem pekne, milá kolegyňa. No a slovo dostáva pani Silvia Adriana Tikau na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka. Nož, diskusia, dnešná diskusia je mimoriadne dôležitá, bohužiaľ. Rok 2011 nedokázal zastaviť prepad chudoby a sociálneho vylúčenia. Európska únia potrebuje, myslím, reindustrializáciu, pretože len tak budeme vytvárať pracovné miesta a zaistíme hospodársky rast. Európska únia znamená, že sme, že tu musíme byť pre všetkých obyvateľov a treba zaistiť pracovné miesta vzdelávaním ktoré má mládež, dôležité, dôležité pritom aj pakta a rastu. A treba zaistiť, eh, aby vznikali pracovné miesta. Úsporná politika pracovné miesta nevytvorí. Ja vítam daň z finančných transakcií, tá umožní, aby bankový sektor tiež prispel k rastu, no a tak zaplatíme časť, zaplatí časť krízy, ktorú spôsobil. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Tika. A teraz prejdeme k spontánnej časti našej rozpravy. A dva sa prihlásili do diskusie a ako prvý, alebo prvá, a ako prvý dostáva slovo pán Luhan. Ďakujem, predseda. V časoch, kedy finančné problémy zachodili celú Európu, čoraz viac ako predtým potrebujeme naliehavé opatrenia, aby sme priniesli rast. No a dôležité je, aby komisia a parlament úzko spolupracovali. Je to nevyhnutné, aby sme našli riešenia a boli úspešní. Veľmi vážny problém, ktorým sa musí zaoberať komisia, je hrozba odchodu priemyslu alebo zániku priemyslu. E, treba si uvedomiť, že bez, bez priemyselnej bázy e, nemá Európa na svetových trhoch šancu a za ostatné dva roky investície klesli o 2,3 Je dôležité hľadať nové finančné zdroje, aby sme hospodárstvo podporili. Ak Európska únia neudrží krok v investíciách s ostatnými a tiež pri uplatňovaní nových technológií, tak v budúcnosti naša konkurencieschopnosť klesne a úloha Európy bude poškodená. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slova má kolega Paul Rubig. Ďakujem, predseda. Ja si myslím, že stová komisia výbor Európskeho parlamentu pre e, vedu a technologické možnosti stanovili štyri možnosti, ktoré e, môžeme, potrebujeme. E, to znamená, aké technologické možnosti máme v rámci mobility, Jeden z programov by to mohol byť Connecting Europe, digitalizácia, čo sa dá urobiť eh, v tejto oblasti, ale tiež Európsky inštitút pre technológie, ako eh, rozširovať vedomosti v Európe. Vieme, že momentálne na školách, eh, škôlkach, v univerzitách sa ťaž, často poskytujú zastaralé informácie, teda ako udržať krok s dobou, no a sa týka mobility, ako podporiť zdroje v Európe, ako zlepšiť value chain, racionalizácia a tým vytvoriť aj pracovné miesta v Európe, využívanie internetu a v konečnom dôsledku, ako zaistiť zdravie občanov v Európe, program Perfect Life, ktorý sa dnes predstavuje, ten k tomu môže vo výraznej miere prispieť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, kolega. No a slovo dostáva pán Koferáty. Nech sa páči. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Sú tu dva problémy, pani komisárka, v tejto kríze. Spomenuli sa tu mnohé z nich, ale dva z nich sú mi veľmi dôležité. Nedostatok rastu a takisto podceňujeme to, že nie je dosť nových pracovných miest. To sa zdá byť prioritou. Pracovné miesta. Pretože ľudia sú chudobní a v mnohých oblasti Európy je situácia urgentná a naliehavá. Chudoba je nebezpečná do Európy sa dostal americký fenomén, ktorý sme predtým nepoznali, a to, je chudo, chud, to sú chudobní pracujúci. Napríklad ženy, ktoré nemôžu sa e, vymaniť z chudoby, pretože majú tak nízko platené pracovné miesta, že napriek tomu, že pracujú, stále sú pod hranicou chudoby. Takže v našich politikách je istý problém a musíme s ním bojovať. Ďakujeme za slovo. Teraz má slovo, hovorí pán predseda, pán Masip. Všetci hovoríme o úsporných opatreniach a všetci sa odvolávame na začiatky Európy, na náš vlastný pôvod. Európa bola založená vtedy, keď sa e, ľudia z štáty spojili, pretože vznikla Únia pre uhlie a oceľ a teraz sa nevieme zjednotiť, keď ide o ľudí a nie o uhlie a oceľ. Ďakujeme za slovo. Dámy a páni, toľko k tejto rozprave. Teraz e, skončíme. Bude prestávka do poludnia a o 12. začneme s hlasovaním. Želám vám všetkým krásne Vianoce, šťastný nový rok. Ďakujem.